že sme mohli zorganizovať e, túto spoločnú schôdzu. E, bude to veľmi dobrá spolupráca a som veľmi rád, e, že dnes môžeme diskutovať o tejto téme. My sme to robili aj v minulosti, ale určite budeme pokračovať v diskusiách a v dobrej spolupráci s týmito kolegami, aby sme nakoniec mohli prijať stanovisko k tejto téme. No a teraz dám slovo uh, pán, pánovi predsedovi, ale on sa zatiaľ zdvihol a odišiel odtiaľto. Dobre, takže teraz dám slovo pani spravodajkyni, aby nám mohla prezentovať svoju prácu. Da. Ďakujem pekne, eh, pán predseda. My vám ako spoločné spravodajkne... Uh, äh, den Bericht vor uh, zu den Women on Boards. Ich sage es bewusst auf Englisch, denn die, wenn ich den ganzen deutschen Titel sage, dauert es wahrscheinlich... Hovorím to všetko vedome po uh, nemecky, pretože keby som to po anglicky, tak by to trvalo 30 sekúnd. Som to skrátila. Som to skrátila. Tá správa, ktorú sme vám predložili, tak ten si, tá si stanovuje jeden cieľ, praktičnosť, flexibilnosť, dobrú uplatniteľnosť, použiteľnosť a vychádza teda z návrhu komisie, ktorý považujeme za principiálne e, kvalitný návrh, e, z ktorého chceme vychádzať. Tri pripomienky. Samozrejme, zaoberáme sa rozsahom pôsobnosti, otázkou záväznosti a otázkami sankcií E, najskôr je ale dôležité rozprávať sa o tom, o tých dôvodoch, ktoré viedli k tejto správe. Správa veľmi dobre rešpektuje, tak ako návrh smernice, to, že je tu veľká flexibilita, ako som už spomínala, pre členské štáty a pre podniky, pokiaľ ide o to uplatňovanie. Äh, to znamená, to, čo navrhujeme, to nie je tá drakonická metóda voči podnikom, to nie, je práve že naopak zostávam veľký priestor pri uplatňovaní tých e, pravidiel. Cieľom je dosiahnuť 50 menej zastúpeného pohľavia, de facto žien, v predstavenstvách a iných eh, správnych radách takýmto rozšíreným konaním. Pokiaľ ide k tomu mýtu, že to môžeme dosiahnuť aj dobrovoľným spôsobom, dobrovoľnou participáciou, to jednoducho nejde. Myslím, že už z rokov 94 a 96 e, eh, vieme, máme poznátky na základe toho dotazovania zo strany Európskej rady, ktorá požiadala podniky, aby dozdali informácie ohľadom tohoto. Vieme, že sa nič neudialo, že tam nebolo vôbec nejaká parita. Takmer žiadne pokroky neboli dosiahnuté. Tie pokroky, ktoré sa dosahujú, tak tie sú zaznamenané na úrovni krajín, ktoré sa vyjadrili v istom spôsobe kategoricky. Je nevyhnutné prijať isté opatrenia pozitívnym prístupom je, e, e, príkladom je Francúzsko, potom Taliansko a potom e, tu sú konkrétne prípady úspechov. Každopádne je nevyhnutné fungovať na úrovni Európskej únie. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, my kladieme dôraz, a určite to potvrdí aj pani Kacer, aby ten rozsah pôsobnosti, pokiaľ možno pokrýval čo najviac e, podnikov, aby to nebol program pre menšiny, aby nebol cieľom dosiahnuť nejaké kvóty všade, všetkých podnikov, ale aby sa približila väčšina podnikov sa približila k tomuto a preto sme zapojili aj malé a stredné podniky. A rovnako sme odložili aj 10-percentnú hranicu, medzu, alebo limit. A prečo? Pretože práve malé a stredné podniky sú natoľko inovatívne, že sú priamo chrbticou európskeho hospodárstva. Nemali by sme ich podceňovať. Aj oni dokážu dosahovať alebo dosiahnuť tento cieľ. Tu nejde o nejaké mini podniky, to sú podniky, ktoré môžu mať až 250 zamestnancov, napríklad u nás, v krajine, odkiaľ pochádzam. To sú také podniky, ktoré Predstavitelia daného priemyselného odvetvia ani nie sú väčšie podniky v niektorých odvetviach Posilnenie princípu dodržovania zásad, čo je compliance, tu je dôležitý monitoring a dôkladné zdôvodnenie. A to sme posilnili v texte. Chcela by som poukázať aj na to, že je e, mimoriadne dôležité mať pre podniky cukor, aby mali v rámci metódy cukru a byča pred očami radšej cukor, to znamená, že sa im vyplatí niečo dodržiavať a sankciou by mohlo možno byť vylúčenie z verejného obstarávania zákaziek z tendrov a dúfame, že to bude vyvážené, aby to aj motivovalo podniky, aj odradzalo. Ja sa teším na zaujímavú diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcela povedať vám a kolegovia, že tu nie je možné hovoriť po grécky. Nenaplánovali sme grécke tlmočenie. A najprv by som chcela poďakovať pani Regnerovej a e, personálu výboru Jury za túto spoluprácu. Eh, keďže patríme k rôznym parlamentným výborom, tak eh, sa orientujeme na iné body. A eh, máme politické tradície, ktoré nevždy sú podobné. Ale pracovali sme spoločne a radi vám dnes predstavujeme tento návrh a prosíme vás, aby ste mu venovali pozornosť a pristupovali k nemu zhovievavo. Mm, hovorím zhovievavo, pretože ide o novú otázku, ktorá sa už odrkadila e, v návrhu. Pretože e, vyvážené zastúpenie mužov a žien na e, postoch v podniku, podnikoch a v ekonomickom sektore to nie je nová otázka je to už predmetom európskej stratégie a opatrení, osvetových kampaní, odporúčaní rady už od 80. E, rokov. A dnes konštatujeme, že potrebujeme štrukturovanejší prístup a musíme byť odhodlanejší a rozhodnejší, keď čelíme tú, tejto situáciu, pretože ženy sú slabo zastúpené e, a nezúčastňujú sa dostatočne na ekonomických rozhodnutiach. Takže prvýkrát e, tu máme e, projekt, teda návrh legislatívy a pani Regner vám už predstavila jednotlivé body. Ja by som chcela zopakovať to, že máme šťastie, že predsa len tu máme otázku, ktorú máme riešiť. A netýka sa tu len o uplatnenie našich hodnot, hodnot čiže rovnosti a práva, ale na druhej strane je to aj opatrenie, vďaka ktorému európsky ekonomický sektor nadobudne novú dynamiku a Ehm, apelujeme na to, aby sme využili e, ženský potenciál, potenciál žien, ktoré tu chýbajú. A takto dáme možnosť našim podnikom, aby sa pustili do hospodárskej súťaže na medzinárodnej úrovni. vďaka tomuto novému a sľubnému prvku. Na druhej strane by som chcela oznámiť ten fakt, že sme, sem navr- sme navrli, aby sme sem dali malé stredné podniky. Ako pani Regner už povedala, malé a stredné podniky sú zdrojom dynamiky a inovácie. E, my sme to skonštatovali a je naozaj chvíľa na to, aby tieto podniky dostali svoju aby sme uznali ich hodnotu a aby e, tu mohli ženy zaujať nevýkonné e, miesta. Mali by sme sa snažiť uplatňovať tento potenciál, ktorý predstavujú ženy. Na druhej strane by som ešte chcela doplniť, že e, opatrenia, ktoré musia prijať podniky a opatrenia, ktoré musí prijať štát, aby dohliadal na uplatnenie tejto smernice, vôbec neznamenajú e, nejaké ďalšie administratívne náklady. Poprvé, podniky nemusia uplatňovať smernicu pre výkonné miesta, čiže môžu si slobodne vybrať, akých manažerov budú mať ale na druhej strane tá správa, ktorú musia podávať každý deň e, po, každý rok po uplatnení smernice, je správa, ktorý, ktorú vyžaduje kódex správneho riadenia. Čiže to nepridáva žiadnu ďalšiu záťaž. Ide tu len o to, že sa sem pridajú ďalšie opatrenia na to, aby sme podporovali a rozširovali rovnovážne zastúpenie. No a ja by som ešte chcela povedať, že nadhodnota európskej politiky, ktorú nám prináša táto smernica, je mechanizmus transparentnosti a meritokracia. A to práve smernica zavádza tu nie je, je len o ten kvantitatívny cieľ 40%, ktorý by sme mali realizovať od roku 2020, ale je to vlastne celý postup. E, ten zdôrazňuje smernica a my sme sa pokúsili vyvolať tento záujem, aby sme mm, podporili postup transparentnosti, objavovanie ženských talentov a apelovanie na procedúru podávania žiadosti o zamestnanecké miesto. Čiže celá procedúra, ktorá je spojená so správnym spriadením veci verejných na európskej úrovni. E, keď zhodnotíme všeobecné dianie na svete, tak e, musíme povedať, že už nás o to žiadajú. Napríklad americké podniky žiadajú, aby sme e, prezentovali obsah Um, tejto smernice, pretože smernica je ozajstnou pridanou hodnotou EÚ a prináša veľa mm, množstvo dôveryhodnosti na medzinárodnej úrovni. A čo sa týka hodnôt um, a postupov Európskej únie. Takže preto vás prosím, aby ste sa na to zhovievavo pozreli a pozitívne sa na to pozreli, zhodnotili výzvy a verím, že môžeme dospieť k návrhu, ktorý odzrkadlí konkrétny e, návrh, konkrétny projekt a o to sme sa vždy snažili. Ďakujem. Thank you very much and I will thank you both, Rapporteur, for your introduction. Ďakujem. Ja by som rád poďakoval za tento úvod k dnešnej diskusii. A teraz otváram e, diskusiu. Prvým na zozname ročníkovi pani Kochmerin. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, som tu ako e, osoba, ktorá má dve osobnosti. Moja kolegyňa Antonia Parvanovová ma poprosila, aby som vám povedala o tom, čo sa dialo počas hlasovania vo výbore IMCO, keď bola spravodajkyňou k tejto veci a potom by som dodala môj vlastný názor ako spravodajkyňa Tieňová vo výbore FAM. Čo sa týka výboru IMCO, toto stanovisko boli prijaté, 27 členov hlasovalo za, traja proti tomuto stanovisku a traja sa zdržali, takže je to veľmi silný signál, ktorý sa vyslal za túto smernicu. Nepredložilo sa veľa pozmenujúcich návrhov. Reakcia na návrh komisie boli viac menej pozitívne. Antonia Parvanovová samotná pracovala s textom návrhu komisie a nezmenila veľa. Väčšina poslancov vo výbore IMCO podporilo 30 a ďalšia diskusia, ktorá sa rozbehla, sa týkala pozmeňujúcich návrhoch k EU inštitúciám. Bolo tam hlasovanie po častiach o Európskej centrálnej banke, ktorú žiadali, ktoré žiadali niektoré politické skupiny. A napokon sa tu odvolávka na Európsku centrálnu banku objavila v texte. Antonia podporuje odvolávku na ECB v texte, pretože si myslí, že my by sme mali stanoviť v tomto príklad. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhoch eh, k malým a stredným podnikom, tam by chcela zdôrazniť, že IMCO už rozšíril rozsah pôsobnosti tohto stanoviska a takisto aj firmy, ktoré nie sú kotované na burze, by mali hrať veľkú úlohu eh, v hospodárstve a situácia nie je veľmi známa v súčasnosti. IMKO verí, že by toto, túto odvolávku, toto zariadenie malo prísť na pretras až v neskoršej fáze. A napokon komisia by mala vyšetriť, aké sú špecifika a rozličná povaha veci v rozličných členských štátoch EÚ a potom by sa mala táto odvolávka zaradiť. Toľko za výbor IMKO. A teraz prejdem do Nemčiny. Za seba budem hovoriť iným jazykom, aby to bolo jasné. Eh, chcela som sa poďakovať spravodajkyniam za odvedenú prácu a za návrhy, ktoré vypracovali. Považujem za veľmi dobré, že na jednej strane eh, podporujú návrh komisie, na druhej strane v mnohých ohľadoch sú ambicioznejšie, dokonca presnejšie pri formulovaní návrhu. Napríklad hovoria aj o silnejších časových eh, momentoch, komponentoch na niektorých miestach e, sú aj upresnenia, pokiaľ ide o percentuálne pomery, percentuálne čísla. Myslím si, že to je veľmi užitočné z pohľadu kvality smernice. ALDE vždy veľkou väčšinou hlasovalo za návrh smernice v tých e, hlasovaniach, ktoré sa doposiaľ uskutočnili. Aj v súčasnosti je veľká podpora na úrovni ALDE. Je tam e, delegácia v rámci skupiny ktorá nechce takúto smernicu, ale veľká väčšina ALDE sa stáva práve za, stavia za túto smernicu a myslím si, že e, z pohľadu ALDE e, to nie je žiadna otázka, pokiaľ ide o zapojenie e, malých a stredných podnikov. To je postoj, ako povedal už aj pani Parvanová, Antonia Parvanova, najskôr chceme to analyzovať podrobne, skôr ako budeme viesť diskusiu o tom, či malé a stredné podniky majú byť e, súčasťou tohto programu. A v súčasnej chvíli ALDE nepodporuje takúto snahu. Ďakujem pekne, teším sa na ďalšie kroky. Thank you very much. Ďakujeme. Ďalším na zozname je pani Taylor. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcom a kolegom, kolegyniam za poznámky. Téma rodovej vyváženosti a najmä záležitosť legislatívnej deceznej sféry je komplexná komplikovaná téma. Rozličné členské štáty robia tieto veci každá inak a napreduje sa rôznou rýchlosťou. Rodová rovnováha a vyváženosť je zásadná pre spoločnosť aj pre podnikanie, pretože firmy, ktoré majú vyváženejšiu pracovnú silu z hľadiska rodu, s tým sa lepšie darí. Návrh komisie, tak ako je predložený, spolu so zmenami, ktoré, ktoré zaviedol, zaviedla do návrh správy pani Regner. Toto všetko ešte nestačí. Nezachádzame pri, pri, tak ďaleko, ako by sme mali, pretože by sme nemali rozlišovať medzi uh, výkonnými a nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi. Nie som ani presvedčená o tom, že by mali byť povinné e, niektoré firmy ísť ešte širšie v tejto veci. Zmena pre firmy by bola v tom, keby si vzali za svoju rodovú vyváženosť. Preto si myslím, že keď by sme aplikovali iba méty alebo ciele, to by bol lepší prístup, nie za- zaviazať ich a takisto by sme mohli vytvoriť e, zoznamy tých, ktorí ne, nekonajú v súlade s týmto opatrením. Takéto zoznamy by tiež mohli, mohli byť nápomocné. Pani Regner takisto spomenula, že by sa mali tieto opatrenia uplatňovať aj na výkonných riadiacich pracovníkov, nielen nevýkonných. E, my máme ženy, ktoré splňajú kvalifikačné predpoklady v Európe, ale nie sú vo vrcholných orgánoch spoločnosti. Prečo? Pretože existuje pozitívna diskriminácia pre mužov. Prieskumy ukázali, že ženy majú rovnakú kvalifikáciu a skúsenosti ako muži a čo sa týka rodovej vyváženosti, toto nie je v poriadku, pretože by možno mal byť uplatňovaný istý rodový bonus, ktorý je skryto uplatňovaný voči mužom teraz. Takisto musíme vziať na vedomie ďalší legislatívny návrh, ktorý sa týka rodu a ktorý e, takisto rieši tento e, výbor a to je nefinančné hlásenia. Všetky firmy kotované na burze musia hlásiť, akú politiku diverzity majú, čo sa týka pohľavia, ale aj veku, zemepisnej situácie, etnického pohľavia, vzdelávacieho a profesného e, podhubia alebo zamestnancov a keď nemajú takúto politiku, musia vysvetliť, prečo takúto politiku nemajú. Myslím si, že rodová vyváženosť by sa zlepšila a diverzita na pracoviskách by sa týmto zlepšila. E, bolo by to transparentnejšie pre kontrolu, keby a zároveň by firmy mali byť ambicioznejšie tejto veci. Takisto sa pridávam k tomu, čo odznelo zo strany pani Koch-Merin, respektíve pani Antonie Parvanovej, že by sa mala vymazať výnimka pre malé a stredné podniky. Tiež mám z tejto veci obavy. Záverom, aby sme e, nutili ľudí dočahovať kvóty, myslím si, že týmto spôsobom to nepôjde dlhodobo. Myslíme, musíme si radšej preštudovať také krajiny a situáciu v nich, ktoré dosiahli tieto mety inými spôsobmi a takisto by sme sa mali sústrediť aj na výkonných riadiacich pracovníkoch na strednej úrovni riadenia, nielen nevýkonných a mali by sme mať viac podrobností o politikách diverzity vrátane rodovej nerovnováhy, respektíve rodovej vyváženosti transparentným spôsobom. Ďakujem, hovorí pán predseda. Na zozname eh, rečníkov je veľa mien, takže poprosím, hovorte stručne a nie dlhšie ako 2-3 minúty, aby sa každý mohol vyjadriť. A teraz má slovo pán Blum. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Blum. V slobodnej spoločnosti nie je úlohou politikov, najmä tých politikov, ktorí majú tak málo obchodných a hospodárskych skúseností, rozhodovať, kto by mal byť vo vrcholových orgánoch spoločnosti je to koncepcia, ktorá akoby priamo vyšla zo starého sovietského zväzu. Profesionálky sú tiež e, nepriateľsky naradené voči kvótam, rodovým kvótam. Oni vzývajú meritokraciu, pretože aj interne, aj externe by chceli, aby sa samé e, preukázali ich schopnosti, ich e, zásluhy a nie kvótami. Máme tu skúsenosti s kvótami. V Anglicku sme mali Blair's Babes a Cameron's Cuties. Tieto kvóty dali, eh, postavili mladé ženy do nemožných pozícií. Produkt konzervatívnej eh, strany napríklad vyprodukoval ju ministerku, ktorá nevedela ani, aký je rozdiel medzi národným zadlžením a deficitom rozpočtu štátu. Jednoducho niektorí ľudia nie sú vhodní na isté pozície, sú napríklad o fyzioterapii, radiografii a ďalších klinických profesiách nadmerne zastúpení a čo sa týka finančných služieb a práva, teraz sú rodovo zastúpené vyváženie. A vo výrobe je zase žien menej. Takéto prirodzené rozdiely sú zdravé vo, spo- vo slobodnej spoločnosti. Moja strana UKIP nemá žiadne kvóty pre rody a v nedávnych voľbách ženy dosiahli na posty. Takisto v maloobchode sú ženy veľmi úspešné. Máme e, vrcholnú predstaviteľku Bodie Smith, to je e, obchod, reťazec, ktorému sa veľmi dobre darí, aj, aj bez kvot. Mno, mnohé malé podniky začali ženy, založili ženy. Ja Osobne som videl, ako sa stávali námorničkami a ako zniškodňovali míny v Afganistane. Ja im verím. Prečo im neveríte vy, že sa dokážu presadiť samé, že potrebujú nejaké politické barličky? Dôverujte im. Naozaj to v budúcnosti prinesie ovocie, ak budete im dôverovať. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Pani Nibler je ďalšou rečničkou, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že o otázke E, žien e, v predstavenstvách alebo v takýchto správnych radách. E, už sme sa o tom bavili hore-dole. Ja v rámci mojej krátkej pripomienky sa chcem vyjadriť a koncentrovať len na správu dvoch spravodajkyň a najskôr sa chcem poďakovať za predloženie tejto správy. Pani Regner v rámci svojho úvodného vystúpenia povedala, že ide v princípe o tri otázky, tri oblasti. Ide o záväznosť, o sankčný mechanizmus. Chcem na začiatok povedať, že pokiaľ ide o e, dve oblasti, e, tak e, tam sa rozchádzam s názorom spravodajkyň. Poprvé považujem za úplne prehnané zahrňať do tejto správy alebo do týchto kód aj malé a stredné podniky už len z pohľadu toho, keď sa pozrieme na čísla, hlavne pokiaľ ide o malé a stredné podniky ženy nielen v posledných rokoch, ale aj v posledných desaťročiach zaznamenali výrazný nárast. Asi 30 e, stredných podnikov je v rukách alebo je vedených ženami. Aj pokiaľ ide o kvotu pre novozakladané podniky, tak je tam podiel e, ako 40 žien, čiže viac ako 40 žien zaklada práve nové podniky. Myslím si, že práve vo svetle týchto pozitívnych vývojov si treba uvedomiť, že malé a stredné podniky nie sú že nie sú štrukturované tak, ako sú tie kotované spoločnosti a musíme to zohľadniť e, otázka, či ich teda dávať do rozsahu pôsobnosti. Myslím, že nie. Moja delegácia, nemeckí poslanci z mojej e, skupiny sú proti tomu. A ja naozaj nechcem, aby došlo k, rozsahu, e, k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti na malé a stredné podniky. Druhá pripomienka k rozsahu pôsobnosti. Návrh komisie smeruje k tomu, aby podniky, kde podiel žien, respektíve mužov, je menej ako 10 aby boli vyňaté z, zo smernice. Aj túto úpravu považujem za zmysluplnú a tým pádom návrhy na vypustenie, ktoré navrhli kolegyne, nemôžem podporiť. Napríklad stavebníctvo. Tam naozaj sa treba pozrieť na praktické veci. Je to jednoducho tak, že keď idem do stavebnej spoločnosti, Eh, veľa stavebných spoločností pochádza z Mníchovu, z Bavorska. Keď tam vstúpite do takej firmy, tak je tam bohužiaľ málo žien. A nie preto, že by to nechceli eh, vlastníci podnikov alebo firmy. Jednoduché to preto, že je to klasický činnosť, klasická činnosť, ktorú, to poviem úprimne a otvorenie, ktorá jednoducho neoslovuje e, ženy. Ja nechcem nejakým spôsobom klásť káble alebo fungovať v stavebníctve a naozaj ani zavedením kvót pre ženy by sa nič neudialo. Myslím, že to netreba vôbec riešiť. Keď začneme predkladať takéto požiadavky, tak niektoré odvetvia naozaj považujú Európu za šialenú. Pokiaľ ide o tú záväznosť, myslím si, že návrh komisárky Redingovej v, tejto, v tomto ohľade je veľmi vyvážený. A to je presne to posolstvo, ktoré vysielajú na malé a stredné podniky, ktoré treba vysielať, aby naďalej pôsobili ženy v týchto podnikoch a pokiaľ ide o sankcie, tam sa mi ten návrh pozdáva záverom otázka, či treba vylúčiť potom z verejného obstarávania a z verejných zákazok takéto podniky, ktoré nesplňajú tieto požiadavky, o tom treba uvažovať. Je to zaujímavá, zaujímavý podnet. Posledná pripomienka, potom už bude koniec. Teraz smerujem na kolegyňu Kohmerin, ktorá tak vehementne vystupuje za kvóty pre ženy. V Nemecku máme už dlho jednu kvótu, je len jedna strana, ktorá to blokuje v nemeckom parlamente. Je to vaša strana, pani Kohmerin, a možno si ich poupratujte na vlastnom Prahu. To by bol zaujímavý návrh. Potom by sme jednoducho v Nemecku už dávno mali vyriešený tento problém. To som len chcel eh, pre poriadok veci. Ďakujem pekne. And, uh, I thank the to be very brief, but I even... Ďakujem za stručnosť, ale keby bolo možné byť ešte stručnejší, bol by som naozaj rád. Nech sa páči pani Jana Kudakis. Naozaj budem hovoriť krátučko. Nepochybne všetci chceme, aby bolo viacero žien v vrcholových orgánoch spoločnosti a celkovo diverzita na pracovisku je vítaná. Ale chceme, aby to bolo dobrovoľné, alebo chceme, aby to bolo zavedené povinnými kvótami. Kým povieme, že to má byť e, dobrovoľné, vo Francúzsku zvýšil sa počet žien o 5% a o 7% a v Británii o 5%. Rozdiel je, že Francúzsko malo povinné kvóty. Nechcem hovoriť o tom, čo robia Francúzi, ale je to jednoducho európsky členský štát. Hovorili ste o rozsahu pôsobnosti. Ako žena, ktorá mala, viedla e, malý podnik, som naozaj vydesená, že by sa aj v malých a stredných podnikoch mali mali zavázať kvóty. Je to dosť ťažké viesť malý podnik, pretože prebyrokratizované na administratíva je dostatočne veľkou prekážkou. Firmy majú rozličné rodové vyváženie, tak ako to tu už odznelo. Napríklad stavebníctvo je dobrý príklad. Už aj dnes tam je viacej síce žien, ale je to na osobnom rozhodnutí každej ženy, či chce pracovať v stavebníctve. Ako by sme ale naozaj pomohli ženám, aby viac sa zapájali do hospodárstva. Čo sa týka e, norského systému. V septembri organizujem k tomu vypočutie a ženy, ktoré samé vedú podniky, by vám možno mohli povedať, ako by bolo možné dostať viac žien do vrcholových orgánoch spoločnosti, ale viac žien vo firmách je žiaduce, len sa musia sami v tom angažovať. Páči sa mi váš pozmeňujúci návrh číslo 2, ktorý v tomto spôsob, týmto spôsobom funguje, len musíme trošičku to rozšíriť. Takisto tie zoznamy firiem, ktoré neplnia tento predpis, to je dobrý nápad. Či to má byť záväzné, to neviem, pretože firmy môžu odísť z Európy niekde, kde sa dá podnikať bez takýchto záväzných kvót. Bolo to dostatočne krátke? Áno, bolo, odpovedá pán predseda. Teraz má slovo pani Legrip. Ďakujem, pán predseda. Ja by som teraz rada povedala, že tá práca, ktorú vedieme v viacerých výboroch tejto inštitúcie, aby čoraz viac žien malo prístup k zodpovedným pracovným miestam, že to je práca, ktorý, ktorú očakávajú naši spoluobčania, naši spoluobčianke, spoluobčianky. spoluobčianky pretože ide o to, aby sme dosiahli väčšiu spravodlivosť a menšiu diskrimináciu. Spravodlivosť je dôležitá hodnota európskej spoločnosti. Dnes veľmi rýchlo sa vyjadrím ako tieňová sprevodajkyňa vo výbore IMKO, pretože IMKO bolo požiadané o, o stanovisko. Ja som francúzska europoslankyňa, e, pochádzam zo štátu, ktorá nedávno prijala legislatívu o kvótach a platí to pre veľké podniky, ktoré sú kvotované na burze. A musím povedať, že napriek e, isté, istej neochote, e, ktorá bola citeľná e, zo strany podnikových organizácií, napríklad MEDEF a FEB, to sú veľké zamestnanecké organizácie, Musím povedať, že v rekordnom čase sme dosiahli veľký pokrok, pretože francúzske podniky eh, veľmi rýchlo dosiahli ciele, ktoré im boli zadané a tá počiatočná nedochota tých veľkých zamestnaneckých organizácií sa rozptýlila a samotné tieto organizácie sa podelajú na mm, tomto procese Čiže máme citeľné výsledky, hmatateľné výsledky, ktoré sme dosiahli a celý priemyselný svet, alebo celý, celá priemyselná oblasť ich osvojila. Moji predrečníci spomínali najmä rozšírenia, rozšírenie pole pôsobnosti, pola pôsobnosti um, a práve v tomto zmysle som sa vyjadrila aj o, ako tieňová spravodajkynia EPP v IMCO a dnes to zopakujem. Moja skupina a takisto ja eh, máme neochotné stanovisko k tomu, že by sme toto mali rozšíriť na malé stredné podniky. Ehm, Viete, keď budeme chcieť urobiť pokrok veľmi rýchlo, tak potom je tu riziko, že nebudeme konať efektívne a nedosiahneme očakávané výsledky. Takže som skôr za to, aby sme to pole pôsobnosti nechali na tie veľké podniky, aby sme tu mali istú silu a aby sme tu mali tento cieľ, aby by sme nakoniec mm, neprišli o tie cieľe, ktoré sme si stanovili. Čiže je to citlivá téma pre spravodlivosť, pre boj proti diskriminácii a myslím si, že je to súčasť hodnôt, o ktorých môžeme hovoriť aj v budúcej volebnej kampani. Ďakujem. Teraz ešte štyria rečníci, ešte predtým, než prehovorí spravodajkyňa. A teraz dúfam, že budete hovoriť stručne Teraz e, pani Lichtenberger. Äh, Stručne povedané, ja podporujem návrh, tak ako byl, bol odprezentovaný, ak sa týka jeho, čo sa týka jeho pôsobnosti, rozsahu pôsobnosti, my máme podniky, ktoré sú oveľa menšie, než je medza stanovená v tomto texte, ale ktoré majú veľmi silnú, silnú pozíciu na trhu Netreba na to zabúdať. Teraz k dobrovoľnosti. Už e, niekoľko sto rokov máme predsa dobrovoľnosť, ale ono sa to neosvedčilo. Prečo to teda neskúsiť inak? Po tretie, chcem odpovedať pánu kolegovi Blumovi a odporúčať mu, aby si prečítal to, čo odznelo zo strany konzervatívnych poslancov v Tyrolsku pred 100 rokmi. Tie argumenty, ktoré tu on dnes ktoré by boli úplne rovnaké. Ďakujeme pani Thompson. Ja som ja chcem poďakovať dvom spravodajkyniam za odvedenú prácu. Verím, že s týmto návrhom máme výborné východisko pre rokovania v tomto návrhu správy. Ja si myslím, že je naozaj dôležité, aby sme videli celú túto tematiku v, z hľadiska obmedzenia diskriminácie. Ženy sú predsa rovnako vzdelané a kvalifikované ako muži v Európe a predsa chýbajú na manažerskej úrovni. Takže je to otázka diskriminácie a je mi veľmi ľúto, že pán Blum už odišiel, pretože povedal, že žijeme v slobodnej spoločnosti, kde každý sa môže rozhodnúť, či niekoho e, zoberie do vrcholového orgánu spoločnosti alebo nie. Ale jednoducho máme antidiskriminačnú e, legislatívu. Nikto nemôže povedať, že nechcem Poliaka alebo Dána vo vrcholovom orgáne spoločnosti. E, a takisto nie je možné, ako v 50. rokoch, keď v oknách bolo napísané na papieroch, tu nezamestnávame Írov. Máme tu pravidla v Európskej únii a takto by sa mohla dosiahnuť nediskriminácia a netreba diskriminovať teda ani ženy, ktoré sa uchádzajú o posty vo vrcholových orgánoch spoločnosti. Mali by sme eliminovať 10-percentnú klauzulu, doložku. Myslím si, že nemecký priemysel sa snažil pretlačiť ju. Futbalový klub Vikingovia tiež majú 40 žien aj v Oslo e, v, vo vrcholových pozíciách. Nemajú síce brankárky, ale majú ženy. Čo sa týka in modern post-manufacturing times. Inžinierok, to nie sú ľudia, ktorí by pracovali fyzicky, to sú absolventi, e, ktorí vychádzajú z vysokých škôl a to sú rovnako muži ako ženy. Kedy si to bolo také e, podobné pri lekároch a teraz máme už aj lekárky. Nemocnica nie je riadená dnes lekármi, ale ľuďmi, ktorí majú manažerské schopnosti a sú e, administrátormi alebo manažermi. Takže týchto 10% nemá miesto, takáto medza nie je vhodná treba to odstrániť z konečného znenia. Máme tu ešte ďalší problém, ktorý sa týka doložky o procedurálnej požiadavke na rozličné vnútropodnikové pravidla. Napríklad v severských krajinách sa môžu rozhodnúť, navrhnúť kandidátov eh, na vrcholovú pozíciu na každom výročnom stretnutí firmy, a toto výročné alebo valné zhromaždenie firmy, kde sa koná voľba do vrcholových orgánov, tam prebieha výber a voľba, ale nie je na základe kompetencií a kvalifikácií. To vychádza na, z toho, čo firma si myslí, že je v záujme firmy. Takže v článku 4, kde sa hovorí, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby členové vrcholových orgánov sa vymenovávali na základe komparatívnej analýzy kvalifikácie každého kandidáta, e, myslím si, že by sme tam mali zabezpečiť, aby táto smernica prihliadala aj na potenciálne prekážky, e, ktoré vznikajú, keď sa aplikujú vnútropodnikové pravidlá v každom jednotlivom e, podniku, firme a de facto v štáte. Takže zo spravedajkyňou budem o týchto veciach hovoriť aby sme sem zaviedli aj na kritéria. Ďakujem, to je všetko. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Cornelisen, hovorí predseda. Ďakujem. My dnes ráno sme hovorili vo výbore pre zamestnanosť a hlasovali sme. Prijali sme toto stanovisko veľkou väčšinou, prevažujúcou a sme spokojní. Myslím si, že spravodajkynia poukázala na to, že by toto mohla byť aj gestorská správa. E, naozaj sme vylúčili malé a stredné podniky, takisto firmy, ktoré pracujú v verejnom záujme a nie sú kotované na burze a sú veľké, tie sme vylúčili, pretože sa zdá, že máme veľké firmy s tisíckami zamestnancov, ktoré by boli vylúčené z tejto smernice, ale iba preto, že nie sú kotované na burze. Tie sme tam pridali Ďalšia vec, ktorú sme urobili, bolo, že sme viac priestoru dali rozličným metodám e, náboru a sú aj rôzne druhy volených funkcií v porovnaní s pôvodným textom. Firmy by totiž mali mať slobodu vybrať si rôznu metodiku na nábor a pokiaľ sú v rámci tejto metodiky prijaté ženy alebo viacej, viacej žien ako doteraz, tak je každá metodika v poriadku. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, treba zabezpečiť, aby členské štáty a firmy E, konali autonómne na jednej strane do maximálnej možnej miery, ale členské štáty a firmy, ktoré nesplňajú e, isté predpoklady, nie sú ochotní sa zmeniť, dosiahnuť mety a ktoré nemajú veľké výsledky, tak pre tie by sa mali aplikovať náležité opatrenia, napríklad opt-out. Členské štáty by to, takisto mali posielať hlásenia na Európsku komisiu v tejto veci. Ak členský štát verí, napríklad ako Británia, že majú svoje vlastné vnútroštátne opatrenia a tými dosiahnu metu. Tým sa dá zaželať len veľa šťastia. Len v roku 2017 to treba overiť, či to tak je. Či sa to dostalo aspoň na 30 A ak áno, tak potom sa bude aplikovať smernica priamo. Veľa šťastia tým, ktorí sa rozhodli dosiahnuť cieľa vnútroštátnymi prostriedkami. Ak sa firmy začnú zlepšovať, tak musí, nemusia mať, mm, mať takú povinnosť hlásiť veci, čo sa týka toho pohľavia, ktoré je zastúpené viac. Jednoducho treba vždy prijať opatrenia a iba keď odmietne firma prijať opatrenia alebo vysvetliť, prečo v ich firme rovnováha narodová nepanuje, až potom prichádza čas sankcií. Myslím si, že takto je to vyvážené a či už firmy alebo členské štáty, ktorým sa darí ktoré robia náležité kroko, kroky, by sa nemali čoho báť. Ďakujeme, hovorí pán predseda. E, myslím si, že tlmočenie končí o 12.15. To znamená, že buď budeme končiť e, s, s tlmočením a budeme pokračovať iba v angličtine. Je mi to ľúto. Chcem sa spýtať pani Lulin, či by ste mohli v angličtine vystupovať. Ďakujem.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 Euh, pour euh, la promotion des femmes aussi dans les Ja pochádzam z Luxemburgu a možno všetci tí, ktorí sú tu takí nadšení, by mali túto nadšenosť praktizovať aj svoje krajine. Je mi ľúto, že teraz musíme pokračovať v angličtine, ale dávam teraz príležitosť spravodajkyniam, aby sa vyjadrili. Nech sa páči v angličtine.